Employment Committee proceeds with point number six, six on the agenda. Uh, it's, uh, the... Začneme sa venovať bodu číslo 6 programu. Je to zmena delegovaného nariadenia o Európskom sociálnom fonde. Táto otázka je pre, pre tento výbor veľmi dôležitá. Ešte tu máme pani Sukovú, ktorá je zastupkyňa komisie z generálnej riaditeľstva pre zamestnanosť. Ďakujem vám, že ste počkali na príležitosť diskutovať o tejto téme. Ste pripravená? Zostiť sa slova, nech sa páči. Ďakujem pekne. Prišla som vám predstaviť prvú zmenu delegovaného nariadenia, ktoré bolo prijaté minulý rok kolegium komisárov 9. júla. Pokiaľ ide o nariadenie o sociálnom fonde, umožňuje komisii definovať v delegovanom akte ceny pre útvar či sumy, ktoré možno používať a, eh, a preplatiť členským štátom isté typy operácií a umožňuje, aby tieto sumy boli príslušne pozmeňované. Ako som hovorila, nariadenie bolo prijaté minulý rok v júli a vstúpilo do platnosti 18. decembra 2015 keďže ani rada, ani parlament voči tomu nemali výhrady. Benefit e, článku 14.1 nariadenia o sociálnom fonde zachádzajú za výhody používania bežných zjednodušených možností pre náklady, pretože tu je poprvé právna istota a taktiež to redukuje rozsah auditu, pretože audit sa obmedzuje na overovanie výstupov a výsledkov, ktoré boli dosiahnuté a tiež je tu viac operácií, ktoré sa týkajú účtovníctva a kontrol, ktoré sa zohľadňujú. No a náklady na útvor a zjednodušené náklady, ktoré sa dajú príjmať delegovaným autom, sa môžu uplatňovať na operácii, ktoré sú na 100% verejne obstarané, pretože tieto náklady a zjednodušené náklady sa uplatňujú na požiadavky platieb, ktoré členské štáty pošlú komisii, avšak nemusia nutne sedieť s tým, čo správne orgány členských štátov uplatňujú na svojich príjemcov. čo umožňuje členským štátom uplatňovať svoje vlastné účtovné praktiky. No a delegované nariadenie umožňuje tiež predbežné dohody s členskými štátmi, ktoré spadajú pod delegované nariadenie, aby tieto automaticky za priebehu rokov uspôsobovali bez ex post e, overovania e, pozmenení. Doteraz článok 14.1 umožňoval takýto delegovaný akt, ktorý bol prijatý v rámci uplatňovania Európskeho sociálneho fondu. Delegované nariadenie, ktoré bolo prijaté minulý rok, teraz sa nemení hlavná časť nariadenia, rozsah a typy operácií, definície zjednodušených E, možnosti sumy a možnosti uspôsobovania ostávajú nezmenené, tak ako tomu bolo v hlavnej časti, ktorá bola prijatá minulý rok. Zmenili sa len prílohy delegovaného nariadenia, pretože komisia neustále spolupracuje s, s riadecimi orgánmi členských štátov na tom, aby vyvinula takéto zjednodušené možnosti nákladov a aby sa tiež dali dohodnúť dohodnuté zmeny neskôr. Teraz to patrí pre Francúzsko a Švedsko. My navrhujeme prílohu, ktorá by pokryla jeden operatívny program pre Belgicko a program pre Českú republiku, čo je vnútroštátny či národný program. Ako som už spomínala, v kontexte delegovaného aktu nedošlo k zmenám e, článkov normatívnej časti textu už istú časť spolupracujeme s Českou republikou a s Belgickom, aby sme spracovali túto prílohu a naozaj intenzívne spolupracujeme aj s Talianskom, Maltom, Nemeckom, Slovenskom a Holandskom na tom, aby sme sa dopracovali k ďalším zmenám delegovaného aktu, možno ešte dokonca počas tohto roku. Čiže možno sem ešte na jeseň prídeme znova s ďalšou zmenou delegovaného nariadenia a pridáme tam niekoľko ďalších členských štátov. Rada by som stručne uvedla, obsah prílohy. Poprvé, pre Českú republiku máme 5, my no sme identifikovali 5 e, útvarových nákladov, ktoré pokrývajú všetky aspekty prevádzky, ktoré majú za cieľ po nárasty dodávok v uh, systémoch pre uh, starostlivosť o detí, No a ďalšie a cieľom týchto operácií je vytvoriť miesta pre e, v nových a existujúcich centrách pre starostlivosť o deti. A tá suma je dosť zásadná, je to 160 milión českých korún. Z analýzy a zrokovaní medzi komisiou a Českou republikou vyplynulo, vyplynul spôsob vypočítavania týchto nákladov, a to na základe štatistík, historických údajov, ale aj niekoľkých e, prieskumov trhu. Nebudem zachádzať do detálov, vidíte tu 5 rôznych rozsahov nákladov, či už sú to novo vytvorené miesta, 1,6 milióna, 1,6 milióna českých korún bude prisúdená na takéto typy miest, potom je to transformácia existujúcich miest, E, čísla vidíte na obrazovke. Je tu 142,6 milióna českých korún celkový e, náklad, potom zlepšovanie zručností opatrovateľov, na to je vyčlenených 1,8 milióna a podpora na e, prenájom, tam máme chybu nie je to 56 eur na dieťa na 6 mesiacov, ale 56 českých korún. No a pre Belgicko sa to týka iba dvoch e, typov nákladov, ktoré, pre ktoré, ktoré, teda, ktoré sú teda vnútorné školenia, ktoré vedú k vytvoreniu pracovného miesta a potom odborné vzdelávanie, ktoré vedie k e, pracovnému miestu, ale to je všeobecnejšie. Náklady sú založené na historických dôkazoch VDAB, pretože toto platí len pre flámsky operatívny program. Náklady budú zaplatené iba pokiaľ zaznamenáme úspešný výstup, čiže človek, ktorý bude prijatý na školenie, za tri mesiace po skončení školenia bude mať prácu. Belgicko nepredpokladá úpravu sum, ktoré boli odsúhlasené. Takže individuálne školenia, to je ďalšia vec, to je osoba, ktorá je nájdená prostredníctvom verejných služieb vzdelávania. Táto osoba potom má e, profesionálne e, školenia. Na záver dojde k podpísaniu pracovnej zmluvy pre túto osobu v tej ktorej firme. Čiže by to bolo um, 439 eur za osobu, ktorá je vyškolená a zamestnaná. Potom je tu odborné vzdelávanie. Ten proces je dlhší. Najprv dojde k identifikácii týchto ľudí, vytvoreniu profilu, odhadnutia ich potrieb, toho, aké zručnosti môžu získať, aké vzdelávanie je pre nich potrebné a to školenie im poskytnúť a potom pomôcť nájsť pracovné miesto a tam je to číslo 8466 eur na osobu. Flámsky operatívny program očakáva, že minie 100 miliónov celkového rozpočtu prostredníctvom týchto zjednodušených možností nákladov. Pokiaľ máte otázky, nech sa páči, som k dispozícii. Thank you for this information. Uh, I'll give the floor to... Ďakujem za informácie. Dám slovo pani Laurent Chatier. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem aj zástupkyni komisii, vážená Adriana. Som rada, že si nám takto jasne vysvetlila túto zmenu delegovaného nariadenia Európskeho sociálneho fondu. Ja absolútne súhlasím s tým, čo nám tu dnes komisia popoludní predstavila, pretože ide zároveň o zjednodušenie a posilnenie výsledkov. Čiže naozaj sa pohybujeme v oblasti operatívnosti. Akurát sa tu mení smerovanie nariadenia pre Európsky sociálny fond. Európsky sociálny fond je tu na to, aby bol účinný, čiže pokiaľ môžeme zlepšiť jej účinnosť, tak to budeme samozrejme podporovať. Ďakujeme vám za tieto zmeny. ktoré prispievajú k podpore a ochrane Európskeho sociálneho fondu. A ešte jednu drobnosť, aby to bolo naozaj všetkým úplne jasné. Je síce skvelé predstaviť e, zmeny v českých korunách, keď je to program týkajúci sa Českej republiky, avšak bolo by pre nás dobré, aby tam bol ekvivalent v eurách, pretože my si vôbec nevieme predstaviť, čo to vlastne znamená z finančného hľadiska. Takže toto by nám naozaj uľahčilo výklad, pokiaľ by komisia mohla e, pristúpiť na takúto našu žiadosť. Ďakujem pekne. Thank you. Uh, yes, I'll, please, it's yours. Áno, ďakujem. Ďalšia rečnička. Ja veľmi súhlasím s predrečničkou. Určite bolo dobré mať tie sumy v eurách. Videla som tu číslo 56 českých korún na dieťa. To sú 2 eurá. Takže pokiaľ by sme tie čísla mali v eurách, vedeli by sme si to predstaviť. A ďalšia otázka znie, mohli by sme dostať k dispozícii tú prezentáciu, pretože bolo tam veľmi veľa informácií, ktoré sú veľmi užitočné, aby som si to veľmi rada prečítala. Thank you. The commission can... Ďakujem komisia, prosím, je možné získať tieto informácie v eurách? A aj tie ostatné informácie, ktoré ste predniesli. Nemám tu teraz správnu správny výmon kurz. Viem, že 56 eur je, eh, pardon, korún je zhruba, sú zhruba 2 eurá. Ja som vám tu teraz predniesla výstupy diskusie s členským štátom. Samozrejme, pôjde delegovaný akt. Nie je problém poslať vám aktualizáciu nákladov a koľko to znamená v eurách, avšak delegovaný akt by mal byť v mene členského štátu, pretože členský štát nám posiela e, e, doklady o platbách v tejto mene, ale samozrejme ja vám môžem poslať aktualizáciu, bude to aj v eurách a už budem vedieť, že na budúce, keď budeme predstavovať ďalšiu prílohu a bude to členský štát, ktorý nepoužíva eur, tak tam budeme mať prerátané tieto sumy aj na eurá. Ide tu o zjednodušenie, ide tu o to, aby sme menej času trávili nad kontrolami, aby sme menej času trávili nad nachádzaním chýb a nezrovnalostí v účtovných dokladoch a skôr by sa manažeri vďaka tomu mohli sústrediť na dosiahnuté výsledky a zaplatiť, keď sú tieto výsledky dosiahnuté. Myslím si, že toto je hlavná snaha a preto máme aktívne rokovania s piatimi ďalšími členskými štátmi a predpokladáme, že ďalšie členské štáty sa časom pridajú. Áno, ďakujem pekne, my naozaj zbožňujeme zjednodušenie. Bolo by teda dobré mať to v eurách, aby sme pochopili, o akú úroveň ide. Eh, eh, eh. Ďakujem vám za túto informáciu, bolo to naozaj užitočné. a budeme dozerať na to, aby sa tento fond používal na lepším možným spôsobom. Pozmeňovací, pardon, časový termín na pozmeňovacie návrhy zo strany EMPL je nastavený na 22. apríla a časová lehota pre radu a parlament, ktoré môžu vyjadriť výhrady, je 18. mája. Prejdeme na ďalší bod programu. Fond na prispôsobenie sa globalizácii. Uderím teda slovo pani Harkin. Nech sa páči. Thank you, Chair. Um... Ďakujem pekne. Táto správa, ktorá sa sústredí na pridanú hodnotu tohto fondu, berie do úvahy pôvodné ustanovenia tohto fondu, ako aj reformy, ktoré vlastne v roku 2014 boli najnovšie aktualizované. Pozerala som sa na viaceré dokumenty, správu súdneho dvoru, teda účtovného dvoru, takisto návrh komisie, pokiaľ ide o ex post vyhodnotenie a takisto viaceré uznesenia parlamentu. Istotne si uvedomíte, že dnes európske výskumné centrum na Európskom parlamente takisto pripravilo pre nás správu, že som využila návrh správy. Ide skutočne excelentný dokument a pre tých, ktorých zaujímajú detaily, ja viem, že to nezaujíma všetkých, ale tých, ktorých to zaujíma, tak to vlastne doplňa to, tú evaluáciu expo zo strany komisie. Ale snažím sa vlastne v tejto no, navrhovanej správe zdôrazniť tie hlavné zmeny, ktoré sa udiali, intervenčné kritéria, ktoré sa menia z 1000 na 500, takisto rozličné rámce, ktoré sa pohybujú z 24 mesiacov na 12 mesiacov, takisto spolufinancujúce, miera spolufinancovania ide z 50 na 60, teraz zase na 60, rozpočet sa mení z 500 miliónov na 150 miliónov a takisto aj časový harmonogram, kde vlastne, keď sa objaví objavia zmeny, ako jednoducho sa ten postup celý tomu musí prispôsobiť ako sa, na to, odzr- ako sa to odzrkadli v rámci tých reforiem. Takže nebudem teraz hovoriť cez jednotlivé detaily, ale čo mňa skôr zaujíma je to, čo chcú povedať kolegovia, aké majú pripomienky Takže sa sústredím skôr na také hlavné myšlienky, ktoré chcem zdôrazniť, kde sa nevenujeme teda hlavne všetkým detailom, tak ako to je obsiahnuté v správe. Jedna z správ, ktorú, jedna z tých hlavných, myslím si, že ten fond podľa môjho názoru tento fond komisárka Malstromová reagovala na túto situáciu a povedala, že ako vlastne bude postupovať komisia v prípade, že to bude veľké množstvo pracovných príležitostí, ktoré sa budú rušiť a viem, že sa odvolala aj na tento fond vzhľadom na to, že rozpočet sa o dve tretiny znížil a tých čísla, ktoré spadajú do tohto fondu, sa zdvojnásobia, pokiaľ ide o potreby, čo sa týka viacerých regiónov, tak vlastne aj z pohľadu tejto perspektívy jednoducho nie je dobrý intervenčný nástroj, takže nedá sa povedať, že by sa to nedalo zmeniť, ale v tej polohe, ako to je teraz, to nie je dobré. Celá tá otázka opravy a vlastne moja pozornosť sa tomu začala venovať na základe toho dokumentu, ktorý urobil dokument, ktorý podľa môjho názoru je vynikajúci. Tu vlastne vidíte, ako vlastne komisia v niektorých prípadoch využila percentuálne vyjadrenia nad rámec, tých 100%, nad rámec 100% vyjadrenia, Takže toto je vlastne sú tu viaceré dôvody, prečo tú diskusiu momentálne máme, avšak myslím si, že potrebujeme presné čísla. To znamená, ak keď členské štáty chcú z tohoto fondu peniaze, ak by napríklad chceli 500, ale potom by do toho boli začlenené ďalšie podniky a bolo by to na úrovni 20 potom a potom by komisia povedala, že toto je vlastne znižovací faktor z týchto percent, ale ak sa pozrieme na ten proces, ako sa vlastne nakladá s tými údajmi. Takisto si treba uvedomiť, že sú tu pozitívne výsledky z tohto fondu. Áno, zmena zamestnania alebo rozmiestnenie je takisto otázka pokiaľ ide o navýšenie motivácie, pokiaľ ide o seba dôveru. A hovorím teda v mene všetkých tých, ktorí mali prospekt z tohto fondu, takže treba spomenúť aj tieto záležitosti. Takisto treba spomenúť, že iba 6 z tohto fondu ide na administratívne náklady. Pokiaľ ide o implement, mieru implementácie, to je takisto dôležitá otázka. Je to z 3 na 110 priemer je 55 a toto je jedna z otázok, ktorá bola naznačená zo strany účtovného dvoru. A myslím si, že a myslím, že správa tohto orgánu poukazuje na to, že členské štáty teraz spúšťajú tento fond, ako náhle majú prihlášku na komisii, zatiaľ čo predtým vlastne to takto nebolo. To znamená, zamestnanci čakali 3 mesiace, 5 mesiacov, niekedy dokonca aj dlhšie, predtým, než mohli uplatniť EGF. To znamená, to znamená, že niekedy títo zamestnanci začali nejaké preškolenie, takže tie pôvodné čísla, tie, tam nebola tá miera implementácie na úrovni 100%, to bolo nemožné, pretože už tí zamestnanci tam neboli. Účtovný dvor je kritický ohľadne skutočnosti, že členské štáty si nestanovujú kvantitatívne reintegračné ciele a myslím si, že majú pravdu. A takisto si myslím, že po prečítaní tých detajlov niektorých správ tie údaje, ktoré máme, nie sú adekvátne na to, aby sme vyhodnotili efektívnosť opatrení. Myslím si, že tu ešte treba urobiť ďalšiu prácu ohľadne typológie údajov, ktoré získame z člen členských štátov, aby sme ich nezavalili požiadavkami, aby nám to umožnilo presnejšie sa pozrieť Takže takýmto spôsobom tieto údaje treba vyhodnotiť, pozrieť sa na tie opatrenia, ktoré tu máme, pokiaľ ide o to vzdelávanie, aj pokiaľ ide o hľadanie pracovných príležitostí, mentorovania, takisto sú tu viaceré druhy finančných príspevkov, aké sú teda tie pozitívne dopady z tohto celého. Uvedomujem si, že to si vyžaduje veľké množstvo údajov z členských štátov, treba si ich potom pozrieť, preskúmať na to, aby sme zistili, ako zabezpečiť dobré výsledky. Bez toho, aby sme teda utopili ľudí v množstve údajov. Členské štáty musia rozlišovať medzi rôznymi fondami, a musí, potrebujeme takisto revízie a vlastne už viackrát tomu tak aj bolo, potrebujeme predchádzajúce prípady využívania peniazí chcú porovnať s tými predchádzajúcimi z minulosti a to je dobrý nápad, pretože takýmto spôsobom sa komparatívne poučíme, že ako to postupuje. Ešte na záver a keď sa zhováram teda s úžasnenými stranami a navštevujem tie stretnutia, viem, že kolegovia to doplnia, ale ešte pár vecí, budem veľmi stručná. Povedalo sa celkom jasne, že je veľký rozdiel medzi hlavným pravidlom EGF, pokiaľ ide o zamestnancov, ktorí boli prepustení a rozšírenou potrebou, úlohou potreby tohto fondu, pretože tie potreby vyplývajú z iných faktorov a to treba zobrať do úvahy pokiaľ ide o operačnú funkciu EGF, aj pokiaľ ide o evaluáciu EGF. A to bolo celkom jasne povedané a teda súhlasím. Takisto silný feedback som dostala od tých, ktorými som sa rozprávala ohľadne toho, že potrebujeme tie potreby ponechať v rámci EGF a to je vlastne možnosť pozrieť sa na ďalších aktérov, ktorí by mohli byť zaangažovaní aby sme sa pozreli na to, či mladých ľudí môžeme dostať do EGF v tej pôvodnej podobe, či už sú to miestne skupiny alebo iní aktéry, ktorí vlastne už sú aktívni v tejto oblasti a aby sme teda si nemysleli, že sa budeme venovať tým prepusteným zamestnancom rovnako ako tej rovine potrieb a to by nebolo správne. Takže Jedna z tých červených línií minulosti pre parlament bolo tých 35 škrtov na úrovni možných krokov, to znamená, išlo tu o rekrutovanie zamestnancov a príspevky na mobilitu. Áno, vtedy som v tej svojej správe uviedla, že možno by, mohlo, možno by bolo dobre sa pozrieť, tak ako keď som sa ja rozprávala s e, ľuďmi, tak mi odporúčili, aby sme nepostupovali takýmto spôsobom, ale možno k tomu ešte povedia niečo kolegovia. Už takmer končím. Článok 2.4 to je veľmi dôležitý, pretože tam ide o intervenčné kritéria a výnimky. Mali sme tu viaceré pripomienky, pozeral som sa na tie navrhované správy z ostatných výborov, ako od kolegov hovorilo sa tu o redukcii čísel. Avšak môžeme predložiť tento návrh samozrejme, ale myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme sa pozreli na možnosti, ktoré tu máme v rámci tohto nariadenia a ja som si pozrela všetky EGF aplika- žiadosti, pokiaľ ide o čo do počtu ich 35 a vlastne 15% z tohto celkového počtu boli už také, že sa uplatnil článok 4b. Uplatním, pozrieme sa na príklad, na Belgicko. Je dobre si uvedomiť, že má najväčšie množstvo prihlášok, 1500 zamestnancov v jednej prihláške bolo, ale treba si uvedomiť, že tu bola takisto aj prihláška, kde je 257 alebo 43. Takže to sú členské štáty, ktoré môžu využívať flexibilitu v rámci tohto nariadenia na to, aby vyhoveli jednotlivým podobám prepúšťania a jeden z tých bodov, kde vlastne ten parlamentný dokument prieskumný poukazuje na to, malé a stredné podniky a zamestnanci nemajú automatický osoch z tohto fondu a z tohto uhla pohľadu navrhujem a dúfam teda, že budem podporená, aby teda v tom prípade, kde členské štáty robia prihlášku napríklad za množstvo podnikov, konkrétnych sektoroch, sú tu pravidlá samozrejme, tak možno komisia by mohla sa pozrieť na nejaké vzory, na nejaké extra vstupné informácie zvonku, pretože si to vyžaduje aj poradenskú činnosť a ak to jednoducho neurobia, tak vlastne tá práva tých malých a stredných podnikov sú znevýhodnené. Treba sa teda pozrieť na to, akým spôsobom chceme znížiť tie intervenčné kritéria, alebo či tu možno budeme mať nejaké dobré návrhy ohľadne uplatnenia článku 4b a jeho prípadnej zmeny. A úplne na záver požiadavky na audit. Ja očakávam, že akýkoľvek dokument legislatívny na európskej úrovni budeme vždy počuť otázku byrokracie a požiadavky, ktoré súvisia s touto otázkou, ale dostala som napríklad e-mail z firmy, ktorá zabezpečuje to štátny podnik, ktorý spravuje teda štát, ak to chcete takto počuť, ktorý zabezpečuje vzdelávanie a školenie a tam mi bolo povedané, že môžete mať 4 druhy auditorov, intern, ktorí preskúmajú vlastne tie isté transakcie. A čo vlastne sa uvádza, že chcú efektívnejší prístup na to, aby jednotlivé roviny, ktoré vlastne sú zodpovedné za audit a kontrolu samotnú, aby tieto mali určitú mieru verifikácie a testovania, ktorá by bola prispôsobená celému procesu a nie jednotlivým tým procesom osve. To sa mi zdá byť rozumné a zaujímalo by ma, čo k tomu povedia ďalší kolegovia ohľadne takejto formy intervencie. Takže to je z mojej strany všetko. Teším sa na to, čo povedia ostatní. Thank you. I'll give the floor to Mr. Chaba Sogor, EPP Shadow, please. Pani Šongoro z EPP, spravodajca, nech sa páči, máte slovo. No, ďakujem, pani predsednička. E, bude to ľahké hovoriť po pani Harkin, ale urobím, čo bude v mojich silách. A toto nariadenie má jednoducho sústavnú flexibilitu, e, sú tu aj nové, e, sú tu aj nové ustanovenia, musíme sa pozrieť, že či budeme v stave <clears throat> využiť e, toto tak, aby sme to mohli nejakým spôsobom vylepšiť, aby sme mohli tie projekty, um, zistiť, je to dobrý prehľad, mm, je to vlastne aj kritika fondu z, mm, na, do milosti, No, táto správa si žiada lepšiu anticipáciu. No a Ehm, tie stredné e, piliere by nemali byť, e, tie prostriedky, pardon, tie prostriedky z pilierov by nemali byť využívané pre pre e, zamestnanosť, ktorá už nebude relevantná, je potrebné mať príslušné opatrenia, ako napríklad 8D, trebárs, a to je ehm, potreba analýzy mm, potom je potrebné koncentrovať sa ehm, na um, sprievod na, na stavebnú, e, stavebný priemysel a podporný priemysel, ale mali by sme takisto e, si povedať, že e, čo, čo urobila komisia, aké opatrenia by bolo, bolo potrebné zrealizovať. No, ďakujem veľmi pekne. Ja som tieňová spolupracovní, eh, pardon, tieňová spravodajkynia. Ale toto všetko je dosť nové pre mňa. Um, tá správa pani Harkin dobrá, je to veľmi dobrý podklad pre našu následnú diskusiu a my sme si no, už um, povedali, um, že na zasadnutiach EGF môžeme vidieť, že naše body rokovania to, to sú skutočne tie body jednotlivej a obchodnej politiky, ktoré by sme sa mali skutočne snažiť um, uzatvoriť určité dohody, dojednenia, ktoré um, teraz sa hovoria, že, že jednou rukou niečo dostaneme a druhou rukou um, tu chceme mať, tu chceme mať jednoducho uh, dobré, dobré rozhodnutia, ktoré, ktoré sú dôležité a to je dôležité ako, ako východisko a potom tu máme určitý rámec pre reštrukturalizačné potreby. Aj tento rámec sme diskutovali mm, v rámci jeho realizácia ten veľký počet F ukazuje, že ten rámec v podstate vôbec a nepostačuje ale toto je skutočne niečo, čo môže byť užitočné Takže toto je niečo, čo by som mohla uh, navrhnúť. V každom prípade som otvorená diskusie. a mohli by sme opätovne požadovať právny rámec s ohľadom na reštrukturalizáciu podnikov práve v súvislosti s um, EGF. Aj toto by sme mohli priamešom diskutovať a možno nejakým spôsobom zisťovať a by sme sa mali viac zaujímať o to, ako by sa to malo zmeniť, aby sa to zmenilo tak, aby sa tie dopady mohli odhadnúť. A teraz rozšírenie EGF. Toto sa urobilo a tu musíme byť takisto si aj istí, ako sa to celé, ako to celé dopadne. V minulosti sme mali externé mm, audity, externé preverenia. Ja som už na začiatku povedala, že jednou rukou, jednou rukou vám niečo zoberú, ponúknú, druhou rukou vám niečo zoberú. Pri mnohých zásadnutiach EGF sme o tom diskutovali. No. Možnosti a úlohy Mm, ľudí, ktorí sú e, s týmito prostriedkami um, dôverne oboznámení. No, o tomto sme takisto diskutovali pri našich zasadnutiach a to je tá otázka, či um, e, by sa tu nemali um, um, koncerny, keďže tie koncerny nemali možno, že e, zneužívať e, na určitým e, účely. Možno by to bola taká provokačná otázka. Hm, hm. To by bolo z mojej strany. A teraz kotím vás kočinová kniha má slovo pani McIntyre. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ja Hovorím teraz eh, eh, v mene a pani Gernike, ktorá tu momentálne nemôže byť, ale eh, my jej chceme poďakovať za prácu na tejto správe. Myslíme si, že je to skutočne vyvážená správa vôbec bolo dobre, že sme v našom výbore mohli túto správu zrealizovať. No a je to presne, čo chceme kontrolovať. Možno práve v tejto súvislosti KR má mnohé starosti, práve čo sa týka tých prostriedkov. Mňa, mne dovolte Eh, najprv povedať niekoľko poznámok zo strany eh, Reke. Um, nemyslíme si, že by to mali byť národné východiska. My si nemyslíme, že ten EGF by sa mal využívať ako nástroj a mal by um, vlastne sa nasledovať tam, kde sa členské štáty o to nemôžu snažiť. Mnohé, mnohé žiadosti sa môžu, môžu byť oprávnené. Oni uh, potom ale odpovedajú potom pravidlám nariadenia, ale aj mnohé e, nedávno vyvolané prípady e, sa, e, sa zrealizovali. Napríklad Air France um, ten, tá žiadosť môže byť videná, videná alebo klasifikovaná ako opatrenie, ktoré deformuje trh. A ten EGF nebol na toto vytvorený. Potom uh, to je takisto istá oblasť pôsobnosti toho fondu EIF a keď sa to robí, napríklad mm, sa hovorí o, o um, samostatných a um, o, čo on je treba vidieť a treba privítať, ako sa tieto prostriedky môžu účelne vynaložiť ako čo najmenej prostriedkov vynaložiť na čo najvyšší možný úžitok. A myslíme si, že hovoriť o, o nejakej obchodnej politike, toto by išlo príliš ďaleko, mnohé poznámky, možno odporúčania sa E, už e, sa vyslovili, ale niektoré tieto e, odporúčania či poznámky ešte sú stále v platnosti. Mnohé opatrenia EGF sa, by sa mohlo použiť takisto v rámci Európskeho sociálneho fondu a celý Rád členských štátov má, dáva prednosť Európskemu sociálnemu fondu, ale um, ak by sme uh, si to preskúmali. My si myslíme, že v odstavci 3 tejto správy je presne uvedená tá diferencia. Um, niekto konštatoval, že e, existujúce údaje nepostačujú na posúdenie efektivity pracovníkov na pracovné miesta. A je tu asi nedostatok e, dôkazov, ktoré sa používajú na príslušné rozhodnutia. Mm, tu sa hovorilo už o novom um, konaní pre EGF. Um, možno do roku 2020 možno uh, by uh, sa to malo lepšie spolupracovať s týmto výborom, tak aby to bolo viacej dôkazov. A zároveň nám dovolte poďakovať pani Marii Harkin za jej prácu a myslím si, že aj v budúcnosti budeme veľmi konštruktívne spolupracovať. Ďakujem. Teraz má slovo Lynn Boylan. Mm. mm. Dovolte mi uh, takisto poďakovať pani spravodajkni za jej vypracovanie správy a dovolte mi uh, ako konia privítať Ehm, to, že žiadame komisiu, aby anticipovali, aby anticipovali rozhodnutie komisie. A dovolte mi povedať, že komisia musí ďalej a lepšie anticipovať to, čo urobiť pre ochranu pracovníkov. A to aj v rámci súčasného vyjednávania o TTIP. A teraz mi dovolte opýtať sa na niektoré špecifické záležitosti týkajúce sa implementácie Európskeho fondu pre prispôsobenie sa globalizácie, napríklad u nás a Irsko, kde sa nemohli všetci pracovníci, um, kde mohli pracovníci využívať z tohto fondu a milióny eur neboli vyčerpané a boli uh, vrátené späť Mm, v Dublinu to vyzeralo tak, že 4 milióny eh, pre redundantnú techniku Lufthansa budú vrátené, pokiaľ nebudú do augusta tieto prostriedky minuté. A toto eh, súvisí takisto s žiadosťou o eh, slobode informácií. Ja si myslím, že niektoré z týchto bodov poukazujú na to, že tu potrebujeme mať zvýšenú transparentnosť v celom procese a takisto mať väčšie možnosti podporovať mladých ľudí. No a my skutočne vítame tiež to, čo hovorila pani správodajkyňa o dôležitosti výmeny cezhraničných skúseností tak, aby sme mohli napríklad sa poučiť. Je potrebné poučiť sa z našich skúseností v Írsku. Um, príslušné orgány a komisie by mali prispieť, na, prispieť napríklad na poskytovanie detailov o odhadovaných nákladoch a mm, takisto poskytnú návrhy, ako zamedziť, zamedziť zbytočným výdavkom. Toto by malo byť takisto obsiahnuté v našom strednodobom výhľadovom pláne. Čo sa týka opatrení, tu je nutné orientovať sa na určité potreby, ale my tu potrebujeme, aby sa príslušné generálne riaditeľstvo a aby generálne riaditeľstvo pracovalo na tejto anticipácie. Ja súhlasím s pani spravodajkyňou, že potrebujeme takisto zapojiť dobrovoľný sektor do procesu identifikácie jednotlivých potrieb a to preto, lebo tu máme len pôsobenie štátnych orgánov, ale pritom tu máme celý rád ľudí, ktorí by chceli ísť, zúčastniť sa procesu. Uh, no, potom uh, tu máme v Írsku istý problém. Pani spravodajkynia hovorila, že celý rad e, krajiny uh, otvára celý ten proces až potom, keď um, tá žiadosť príde. My sa tešíme na um, schôdzku s tými jednotlivými um, stranami a pokiaľ uh, je doba podávania žiadosti súčasťou tohto kurzu a pokiaľ uh, to nebude uh, zahrnuté, tak teraz sa to má znižiť e, vlastne na dva roky. Tu chcem poďakovať pani spravodajkni. Veľmi sa teším na spoločnú, na spoločnú prácu a takisto aj so zástupcami e, iných e, skupín, aby sme tu mohli zlepšiť situáciu v rámci čerpania v rámci tohto fondu. Monika Vala nie, ale Jean Lambert, nech sa páči. Áno, ďakujem veľmi pekne. Ja som takisto náhradnička za Moniku Vanu, ktorá tu momentálne nemôže byť, ale ona mi poskytla niekoľko poznámok. Tak mi dovolte poďakovať sa pani Jarkinovej za jej veľmi zrozumiteľný a jasný prístup pretože ja za normálne okolnosti vôbec neviem, o čom to čítam a teraz som tomu rozumela skutočne veľmi dobre. Uh, No, hovorí sa, že um, tak by som povedala, že vo všeobecnosti môžeme povedať, že môžeme podporiť celý rad myšlienok za našu politickú skupinu, ale táto otázka a celá tá diskusia, ktorá sa týka toho, že by sme sa mali snažiť premostiť ten 35-percentný nedostatok, tu to sa chceme opýtať pani spravodajkyne. Ako to vlastne bude, ale súhlasíme samozrejme s tým, že určite potrebujeme, aby sa opatrenia, ktoré poskytuje Európska komisia a príslušné generálne riaditeľstvo, aby sa toto nejakým spôsobom doplňalo z členských štátov. My si myslíme, že do budúcna by tu malo byť jasné, ako bude tento článok 72 b bude aplikovaný a kde sa hovorí o tom, že štáty musia sami určovať, kto je spôsobili na čerpanie tohto fondu. A určite sa tu bude takisto diskutovať o malých a stredne veľkých podnikoch, pretože máme mm, kapacity na to, aby celá táto oblasť rástla a musíme jednoducho zohľadniť dodávateľský reťazec, hovoriť o audite. My všetci máme záujem o tento audit ktorý by mal byť efektívny a ktorý by nám mal poskytnúť potrebné informácie a nejaké znásobenie auditu. Toto určite nie je najlepšia forma, ako toho, ako toho dosiahnuť. My by sme chceli sa detailne pozrieť na tento bod. Teším sa na prácu s pani spravodajkyňou a s ostatnými tieňovými spravodajcami. Dobre, ďakujem Laura. A teraz má slovo ďalšia kolegyňa. Dobre, ďakujem vám pekne. Ďakujem kolegyne Harkinovej za tento prvý dokument a dovolte mi rozdeliť to do dvoch kategórií. Máme technické hodnotenie a potom budeme mať e, skôr také praktické hodnotenie. Na prvé sa nám zdá byť celkom jasné, že komisia a členské štáty nemajú k dispozícii žiadne kvantitatívne nástroje a ani nestanovili žiadne kvantifikovateľné ciele, čo viedlo k určitému zmetku veľmi často sa sa tu zmiešaval Európsky sociálny a Európsky globalizačný fond. No, tak ako sa to povedalo, tu nie sú, ja, nie sú tu jasné ciele, nie sú tu jasné výsledky, ale dôležité je, aby sa tu robila prvá, taká prvotná analýza. Potom komisia hodnotí tú skutočnosť, že e, to začlenovanie môže byť pozitívnym cieľom, ale tu je treba takisto diferencovať medzi tým, koľko znova začlenených zamestnancov e, malo z toho fondu úžitok a koľko to bolo zo sociálneho fondu. Ani toto nie je úplne dostatočne jasné. No a posledný bod – koľko žiadostí sa podáva globalizačná, globalizačný fond a aký a koľko malých a stredne veľkých a malých podnikov sú, vyleč, sú vylúčené z toho EGF, pretože nie, nie sú spôsobilé. Tu by nás takisto zaujímali určité čísla. Um, koľko podnikov nemá možnosť čerpať tieto uh, E, prostriedky a tu ide takisto o minimálne čiastky. Vo väčšine prípadov je to tak, že sa vždy odkazuje na Európsky sociálny fond a to, čo potom zostáva, aby sa nezamestnaním pomohlo, toto je úplne nepatrná čiastka a podľa analýzy účtovného dvora z roku 2013 priemerné trvanie a činí 41 týždňov a toto vedie tiež k tomu, že veľká časť podnikov sa potom radšej obracia na Európsky sociálny fond a otázkovala je, či by sa tu nedalo reagovať rýchlejšie. Predstavme si zamestnanca, robotníka, ktorý príde o prácu. No a nemôžeme takéhoto človeka poslať na školenie. V čom by sme ho školili? Hovoríme o ľuďoch, ktorí majú kvalifikácie, dobre pracovné miesta v podnikoch, ktoré potom boli uzavreté a potom budeme potrebovať školenia na mieru, ad hoc, školenia a podporné opatrenia, ktoré im pomôžu. Tento robotník totiž musí byť schopný ďalej pracovať. Počuli sme o plátoch 4 eurá, o, teda o príspevkoch 4 eurá na hodinu. Myslíte si, že nejaký zamestnanec by mohol uh, živiť svoju rodinu aj naďalej za takto malé peniaze? Pokiaľ ide o globalizáciu, tak často si myslíme, že európske firmy, ktoré zatvárajú kvôli konkurencii s krajinami mimo EÚ, tým trpia, ale pozrieme sa na iný aspekt. Ja sa obávam, že mnoho firiem, ktoré čelia kríze, už teraz e, vyslali von svoju výrobu. Delokalizácia je veľmi dôležitá. Nevnímam to ako niečo oddelené. Vidíme, čo sa deje s T-typom. A že komisia pomáha získať Číne štatút trhového hospodárstva. Prídeme tým pádom o milióny pracovných miest. Ako to chceme vyriešiť? Nebude to dlho trvať a Európa naozaj pocíti tento úder. Nie som si istá, či sa zohľadňujú potreby mladých ľudí, ktorí nemajú nejaké úžasné zručnosti a ktorí sa však aj tak napriek tomu chcú uplatniť na pracovnom trhu. Ja tu vidím e, rozkol medzi rokom 2007 a teraz tu bol exponenciálny náraz, pokiaľ ide o prístup k, k tomuto fondu. Avšak pri mnohých e, príležitostiach sme mali možnosť vidieť, že pokiaľ ide o počet ľudí, ktorí toto využívali a snažili sa nájsť prácu, nie je veľmi vysoký a to musíme vyriešiť, prečo sa to deje. No a na záver, toto neplatí všetko pre malé podniky. A čo spravíme s nimi? Predpokladám, že chcete byť ambiciozni, že chcete niečo navrhnúť, ale čo to je? Takže zvážme, či prv ako využijeme tento fond EFPG, či sme urobili všetko preto, aby sme tie malé podniky zachránili. Existuje nejaká alternatíva? No a potom podniky, ktoré sa oddelia od materského podniku a presunú sa do inej lokality a pritom predtým čerpali z európskych financií, by podľa mňa mali tie peniaze vrátiť taká nejaká firma si zoberie peniaze z európskych fondov, potom sa presťahuje mimo EÚ, prepustí obrovský počet ľudí a ja si myslím, že by malo byť absolútne jasné, že my na výbore EMPL s takýmito postupmi nesúhlasíme. Je to veľmi veľa bodov. Môžeme poslať svoje stanoviská pani Hákins, ona to potom zhodnotí a budeme ďalej na tom spolupracovať počas stretnutí tieňových. Ďakujem. Pán Martán si teraz vezme slovo. Áno, ďakujem pekne. Všetci vieme, že tento fond bol založený na kompenzáciu deštruktívnych dopadov týkajúci sa globalizácie. Avšak tie zničené pracovné miesta sú zriedka, kedy nahradené novými a tie dotknuté regióny už teraz čelia náročnému pracovnému trhu. Občas ľudia nesúhlasia alebo nie sú zvyknutí na mobilitu a tí starší sú zase zvyknutí na nezamestnanosť. Ľudia, ktorí sú nútení používať zdroje z tohto fondu, sú častokrát obeťami európskej politiky, ktorá bola rozhodnutá vami Hovorím napríklad o dohodách o voľnom obchode. Tie niektoré už boli podpísané, o niektorých sa stále ešte veľmi tajne rokuje, ako napríklad o TTIP, alebo, ako povedala pani Ážea, trhové hospodárstvo, pridelenie štatútu trhového hospodárstva Číne, tie taktiež veľmi škodia zamestnanosti v Európe. Inými slovami, Myslím, že sa tu e, snažíme riešiť dopady perverzných e, e, vplyvov globalizácie a nesnažíme sa zabraniť príčinám. No. Častokrát peniaze odchádzajú z tohto fondu pre prispôsobenie sa globalizácii ale napríklad ako v Grécku na nešťastie e, robotníci a teraz zamestnanci nikdy tie peniaze ne, nezvidia. Ja neviem, čo sa deje, dochádza tu k akémusi efektu vyparovania v tomto fonde, ktorý je teda dosť zásadný. No a my to stále podporujeme. Určite ste si všimli, že Francúzi toto podporujú, pretože Francúzsko čist, má čistý príspevok takmer 8 miliard eur do tohto fondu, čiže pre nás hlasovať za tento, využenie tohto fondu je trošku aspoň získať späť peniaze našich daňových príslušníkov, pretože posielame 22 miliard a získavame naspäť iba 12. Chcel by som poblahožovať pani Arkin za jej prácu. Naozaj je to úprimná a objektívna práca. Neskrýva sa za nič, hovorí, čo sa deje a hovorí, že to nefunguje vraví, že nemáme dosť údajov na hodnotenie, vraví, že analýzy majú nedostatočný dopad, hovorí, že existuje príliš veľa auditov, hovorila o štyroch auditoch, myslím konkrétne v Írsku, to je naozaj neskutočné, kto im platí. A pravda je taká, ako všetci poznáte, z týchto peňazí čerpajú veľké nadnárodné spoločnosti, ktoré potom eh, presídlia svoju spoločnosť inde, mali by sme im povedať, vráťte nám peniaze. Mali by sme dávať tie peniaze skôr malým a stredným podnikom, ktorí reálne vytvárajú pracovné miesta. Ďakujem, ešte sa traja poslanci hlasia o slovo, možno potom sa bude chcieť vyjadriť komisia a potom pani správodajkyňa. Takže Pokiaľ e, chcete to stihnúť, kým odídu tlmočníci, tak musíte hovoriť rýchlo. Ďakujem za slovo. Chcela by som povedať, že pravda nikdy nie je v karikatúrach radikálov. Prvá otázka ktorú, prvá vec, ktorú by som chcela povedať, je poďakovať sa pani spravodajkyni za odvedenú prácu. Na nešťastie nemám rovnaké európske skúsenosti ako ona v tejto oblasti, ona sa tomu už istý čas venuje. Ja som naopak pracovala na opačnej strane, či, čiže som sa venovala inštalácii e, jednotlivých útvarov na rovni členských štátov a som rada, že povedala, že konečne Belgicko pochopilo, ako funguje Európsky fond prispôsobenia globalizácii. Chcela by som povedať, že istým spôsobom spôsob fungovania belgického systému, pokiaľ ide Rekonverziu je taký systém, ktorý sa realizuje v súčinnosti so sociálnymi partnermi, s verejnými službami a so súkromnými partnermi, aj s zamestnávateľmi, aj s odbormi a vďaka tomu sa nám podala vypracovať štrukturalizovaný návrh rekonverzie. Na nešťastie síce sme inštitucionalizovali istý počet funkcií, a to, že to je teraz ustanovené v eh, právnych predpisoch, eh, znamená, že je potrebné zachovať princíp prídavkov, čiže sú to len prídavky k tomu, čo členský štát už robí. Takže naozaj si robíme starosti o budúcnosť zamestnancov krajiny, ktoré potrebujú najviac, dostávajú najmenej pretože časť nákladov je pokrytá sú, e, zároveň členským štátom a sociálnymi partnermi. Keby to tak fungovalo všade, možno by sme to mohli využívať viac a lepšie pokrývať potreby zamestnancov na miestnej úrovni. Chcela by som pripomenúť jednu vec. Možno by bolo dobré to popraviť na skupine pracovnej skupine o Európskom fonde pre vysúsenie globalizácii sme hovorili o vnútorných hodnoteniach strednodobého hľadiska alebo externých hodnoteniach. Mňa by sa malo, či by komisia e, ocenila, pokiaľ by sme si objasnili túto možnosť e, strednodobých hodnotení. Je to ten slávny článok číslo 20 komisia by mohla povolať externých hodnotiteľov pokiaľ nezmeníme tento článok, bude si to od komisie vyžadovať dôvod, prečo povolala externých hodnotiteľov. A myslím si, že je aj našou úlohou ako poslancov, aby sme skúmali nariadenia a preto navrhujem, aby sme to buď pozmenili, aby ste vy mohli jednoduchšie požiadať o externé hodnotenia, alebo to nezmeníme, ale bolo by dobré, aby ste mali možnosť zdôvodniť e, prečo ste sa priklonili k externým hodnotiteľom. Ja mám pocit, že v dnešnej dobe tento fond má akúsi funkciu paliatívnej starostlivosti. Nesúhlasím s komisárkou Malstrom, ktorá do svojej novej stratégie New Trade Strategy pre medzinárodný obchod zaprac- hovorí, že vieme, že dojde ku strate pracovných miest, avšak máme k dispozícii Európsky fond pre prizmenie sa globalizácii, ktorý to vyrieši. Ja nesúhlasím s takýmto prístupom. Myslím, že by sme už od začiatku mali pri medzinárodnom obchode toto zľadňovať. Nie tak, ako povedala pán Nachtan, že všetko uvidíme čierny, čierno, ale mali by sme analyzovať možnosti medzinárodného obchodu, ich pozitívne aj negatívne stránky, čiže nemali by sme e, tvrdiť, nemali by sme zapierať niektoré pozitívne alebo negatívne dopady, mali by sme ich jednoducho očakávať, umožniť regiónom a sektorom, ktoré by boli najviac zatknuté týmito mechanizmami, možnosť e, sa tomu postaviť. Čiže komisia stratégii pre medzinárodný obchod predpokladá jednu vec, ale ja si myslím, že by sme mali rozšíriť e, kapacity Európskeho fondu pre prispôsobenie globalizácii, aby sa tu dalo predpokladať nejaké činnosti. Hovorili sme o uznaní štatútu trhového hospodárstva pre Čínu. Dnes dochádza k strate 250 tisíc odha- e, pracovných miest v najlepšom prípade a 3 milióny pracovných miest, to je ten najhorší scenár, to sú odhady e, firiem. Ja si myslím, že je na čase poskytnúť sektorom a regiónom príspevky na to, aby e, o, predvídali to, čo hrozí. Samozrejme, 150 miliónov eur to nevyrieši, budeme potrebovať veľa viac prostriedkov, veľa viac zdrojov, ale aj kapacít pre tento fond. Druhý bod sa týka hodnotenia. Keď robíme takúto eva, takéto hodnotenie, keď v jednom regióne máme podnik, ktorý vlastne jeden sektore zatvára, tak vlastne um, budú tu jednoducho, bude tu veľké prepušťanie. V iných regiónoch zasa veľké množstvo podnikov v regióne, ktorý je monosektorný, že sa tieto podniky zatvárajú, pretože to je postihnuté globalizáciou, tak takisto vlastne sa tá úroveň mení. 100% nie je možné, pretože vlastne je tu dezertifikácie tohto regiónu. Treba zobrať do úvahy túto skutočnosť, regionálnu skutočnosť, že môžeme mať monosektoriálne regióny a môžeme očakávať možnosti oživenia takéhoto sektoru. A dnes ráno som sa stretla s predstaviteľmi miestnych obchodov, ktorí vlastne nepriamo sú postihnutí takouto dezertifikáciou regiónu a ktorí uvádzajú, že prečo vlastne takíto miestni obchodníci nemôžu mať prístup k takémuto fondu. A je to vlastne efekt nepriamy tejto dezertifikácie. Ako vlastne môžu ďalej žiť v takomto regióne, keď vidíme, že sú tu sektory, ktoré vlastne úplne sa vytrácajú. Myslím, že to sú dimenzie, ktoré treba v plnej miere integrovať. Nie len tie podniky, ktoré sú napojené na konkrétny sektor, ale takisto aj obchodníkov, ktorí sú vzdialení od sektoru a ktorí môžu takýmto spôsobom oživiť tento sektor. A pokiaľ ide o tých 35 návratnosti, pokiaľ ide o tých osoby, ktoré stratia zamestnanosť, tento, nás, tento fond nie je nástroj zisku pre tých, ktorí prídu o prácu. Je oveľa ťažšie pracovať s ľuďmi, ktorí nielenže prídu o prácu, ale zároveň sú aj v situácii, že teda žijú v chudobe, nemôžu čeliť pôžičkám, Takže ak sa nepokryjú ich príjmy, tak sme v takej situácii, že jednoducho zabránime regionálnemu rozvoju, pretože títo ľudia prídu o všetko. Zastávam názor, aby sme boli flexibilní v otázke možnosti to, že by sme zobrali do úvahy príjmy osôb, ktoré vlastne prídu o prácu vzhľadom na takýto fond. Ďakujem pani Morán Šatie. Ďakujem pekne, pani predsednička. Prvé slova sú mm, z mojej strany na to, aby som sa poďakovala pani Hakinovej za vynikajúcu prácu. Ona je úplne vynikajúcou znalkyňou tohto fondu a vlastne jej znalosti tohto, tejto problematiky, ako jej otvorenosť, treba to rešpektovať všetko. Prvá vec, ktorú by som chcela zdôrazniť, a myslím, že toto nebolo povedané, ale chcela by som poznať viac detajlov ohľadne tohto fondu. Tento fond je neznámy zatiaľ. Neznámy je preto, že nevieme na európskej úrovni urobiť lepšiu reklamu pre tento fond. Veľa ministrov v členských štátoch nepozná tieto fondy. A oni by mali byť predsa tými, ktorí tento projekt budú na národnej úrovni propagovať. Takisto je neznámy aj na úrovni regionálnej. Na to, aby som nadviazala na to, čo povedala pani Arena pred chvíľou. A vlastne je teda neznámy, pretože nechceme robiť reklamu tomuto fondu, alebo je neznámy preto, že sú tu nejaké iné dôvody. Ja obhajujem tento fond prispôsobenia sa potrebám globalizácie, pretože vlastne už od roku 2007 to sledujem a videla som, aké efekty u zamestnancov to môže mať priamo v teréne, aj pokiaľ ide o podniky. Ak sa tento fond využíva správnym spôsobom, ak sa uplatňuje správne, tak napomáha rekonverzii zamestnancov v danej lokalite, a mám tu aj konkrétne príklady, pokiaľ ide o využitie tohto fondu, pokiaľ ide o modernizáciu podnikov, no, modernizáciu nových liniek. Vlastne tí zamestnanci, ktorí boli rekonvertovaní, takto našli v podstate nový dých. Takže nehovoríme tu o sociálnom fonde, nehovoríme tu o podpore finančnej, ale je to predsa len pridaná hodnota. A pokiaľ ide o tie kontroly, e, Marian zdieľam presne to, čo si povedala. Ja som videla viaceré úrovne kontrol. Možno by bolo, mimochodom, treba sa priblížiť, teda priblížiť tú slabinu e, tej časti tých poplatkov za fungovanie, to je 6%, a porovnať ich s množstvom kontrol. Budeme mať za chvíľu viac kontrol, ako vlastne to percentuálne vyjadrenie, ktoré je tu na to, aby tento fond fungoval. A tretí bod, ktorý som chcela ešte spomenúť, to sa týka z, vlastne tých ziskov, ktoré malé a stredné podniky môžu z tohto fondu získať. Vidíme, že keď sa pozrieme na región, ktorý je napríklad postihnutý, alebo na odvetvie priemyselné, tak sme tu mali malé a stredné podniky, ktoré mohli využívať tento fond. Áno, je pravda, mám tu konkrétne príklady, na ktoré myslím, napríklad textilné odvetvie v Portugalsku, drevný priemysel v, po Francúzsku. Tu vlastne tie malé a stredné podniky profitovali z tohto fondu. A myslím si, že je to skutočne niečo, čo by sme spoločne mali podporovať, pretože nemôže to byť fond, ktorý by slúžil iba v prospech veľkých podnikov. Zamestnanci v týchto regiónoch, alebo zamestnancov v takýchto regiónoch musia mať takisto možnosť prístup na tú rekonverziu, ktorá je spojená práve s týmto fondom. To znamená, že ja sa som zastávam toho, aby sme postupovali tak, aby vývin tohto fondu bol čitateľný, jasný a vždy v prospech rekonverzie e, zamestnancov. A preto podporujem v plnej miere to, čo povedala Marian, pokiaľ ide o tú potrebu, mať tú jasnosť v rámci tých číselných údajov. A ešte posledná vec, eh, jedna otázka, to sa týka skôr toho fondu v súvislosti s krízou. To znamená, mali sme tu viaceré problémy, Marian, a to počas vlastne tej krízy samotnej. A myslím si, že dnes v niektorých sektoroch si musíme uvedomiť, že tá myšlienka krízy ako taká musí byť podporená. Ak nie, tak vlastne budeme si míliť tento fond a jeho účel s inými fondami. Nie je to iný fond. Myslím si, že ja som proti tomu, aby sme spájali jednotlivé fondy, pretože oni majú iné funkcie. Ďakujem pekne. Thank you, Ule Christensen. Uve, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja sa takisto chcem poďakovať spravodajkyni za veľmi dobrú, dobrý návrh správy. Mám e, návrh na zmenu, odsek 6, tam sa otvára, tam sa uvádza, že tento nástroj sa využíva v prípadoch, kde príde o veľké množstvo strát zamestnaných pracovných príležitostí. Myslím si, že to nie je férové pre zamestnancov v Európe ani pre podniky, ktorí vlastne sú postihnutí takýmito obchodnými spormi kvôli rozhodnutiam, ktoré boli urobené v európskej úrovni. Veď predsa nejde o rozhodnutia, ktoré by boli zlé zo strany podnikov a nerobia to ani zamestnanci tieto rozhodnutia, ale oni najviac tým trpia. Pozrime sa napríklad na ruské embargo. Hoci Celý ten dopad európskeho hospodárstva je obmedzený, potravinový sektor bol vážne postihnutý a vlastne ten dopad je taký, že malé podniky musia znášať tie náklady z toho konfliktu s Európskou úniou a Ruskom. Tisícky príležitostí takýmto spôsobom sa vytratili pracovných a vidíme, že sa to nerieši. Preto si myslím, že Európsky parlament by mal žiadať zacielenú zacielené riešenie, potrebujeme doložku, kde by sa podporovala kde by sa zabezpečila podpora pre postihnuté podniky a zamestnancov. Teda očakávam, že k tomuto návrhu zaujímate kladné stanovisko. Ďakujem pekne. Chce sa snáď vyjadriť komisia. Predtým, než dostane slovo ešte pani Harkin. Veľmi stručne, pretože chcete, aby sme boli prísni a presní. Správa pani Harkinovej je na prospech veci, berie do úvahy zmeny, ktoré nastali po novom nariadení, snaží riešiť niektoré nedostatky, ktoré boli v tom období zaznamenané. Európsky globalizačný fond zohráva úlahu ako nástroj solidarity, kde sa vysporadová s naliehavými situáciami na trhu práce, ale chcem pripomenúť, že sociálny fond, Európsky sociálny fond má špecifickú investičnú povahu, kde sa, podporuj, kde sa vlastne podporujú podnikatelia. Takže my neočakávame, že by globalizačný fond pokryl dohody takýchto dohu, dopady takýchto dohod o voľnom obchode a že by sa museli anticipovať takéto zmeny. Ja si myslím, že ten diapazon 100% nie je realizovateľný Pokiaľ ide o kvantitatívne ciele, myslím, že komisia stále chce viac informácií zo strany členských štátov a teraz novom, s tým novým nariadením musia prezentovať vlastne tie správy po šiestich mesiacoch, finálne správy. A tu by som poukázala na to, že sú tu niektoré členské štáty, ktoré nechcú robiť takéto transparentné prihlášky a finálne správy Írsko je jedno z takýchto štátov, ktoré urobili tieto informácie verejnými. Myslím, že to je dobrý príklad. Takisto máme dvakrát ročne stretnutie e, s predstaviteľmi a národnými koordinátormi globalizačného fondu, kde vlastne ich žiadame, že v prípade, keď členský štát pripravuje prihlášku, aby sa využili možnosti článku 4.2, kde sa ustanovuje, že vrátanie mladých členských štátov malých členských, malých a stredných podnikov. Zatiaľ sú tu určité problémy, pokiaľ ide o pokrytie počtu firiem, všetkých malých a stredných podnikov, ale my podporujeme členské štáty aj naďalej v tejto oblasti, pokiaľ na to koordinačné stretnutie, tak tam členské štáty predložili svoje prípadové štúdie a to je, myslím, že dobrý prípad na to, aby predstaviteľ členských štátov sa lepšie oboznámili o tých prípadoch, ktoré vlastne realisticky boli financované. Európsky parlament je takisto zaangažovaný do tohoto prípadu v rámci tej pracovnej skupiny. Ďakujeme pekne na to, že ste teraz dodržali aj tie skrátené lehoty, pokiaľ ide o súhlasenie prípadov, tak ako to je podporené zo strany fondu. A doposiaľ využívame tie údaje iba na základe tých prípadov, ktoré boli odfinancované. To znamená, máme 139 prípadov a tieto môžeme analyzovať Máme iba jeden zamietnutý prípad, to znamená, tie dôkazy sú skutočne limitované. Nepočuli sme zatiaľ o tom, že by peniaze sa vytratili z globalizačného fondu kvôli povahe implementácie a komisia takisto chodí na audity. Neposkytujeme viac než jeden audit, to je jasné z našej strany, to znamená, keď je viac auditov, tak je to otázka, že sa musíme dohodnúť s auditorskými orgánmi členských štátov na to, aby sa zobrali do úvahy výsledky týchto auditov Myslím, že to treba akceptovať. Takže ďakujem veľmi pekne za tieto detailné informácie. Ďakujem pani Harkinovej, súhlasíme s väčšinou týchto bodov a myslím si, že môžeme vždy sa zlepšiť, ale teraz musíme získať viac skúseností a samozrejme nechceme prestať v spolupráci s našimi členskými štátmi. Ďakujem veľmi pekne, pani Harkin. Áno, už mám len dve minúty. Viac v podstate nepotrebujem. Ja by som sa chcela odvolať aj na to, nechcem sa odvolať teraz na to, o čom sme diskutovali. Uh, ja som si veľa vecí zapisovala, ale e, dovolte mi teraz e, venovať sa bodom, o ktorých sme nehovorili doteraz. Vy ste hovorili o jednom a to je ten rámec pre um, zmenu. Um, musíme si prediskutovať, či, sa to, či to bude vôbec fungovať. Skutočnosťou určite to bude fungovať. Skutočnosťou je, že mnohí e, títo členovia nie sú na úrovni EÚ veľmi známi. Takže dôležité je, aby sme tieto informácie na EÚ úrovni šírili. Pokiaľ by to chcel niekto e, využiť alebo aplikovať na EDF, tak tu máme adicionalitu, ako povedala Marina. E, nuž, keď, to, keď tu nebudeme mať nejakú funkčnosť, potom chýba úloha, ale to tu by sme mali e, v konečnom dôsledku z toho aj profitovať. A mnohí rečníci to hovorili, to opakovali, že by sme mali byť proaktívnejší mm, a e, malé a stredné podniky by z toho mohli takisto profitovať. Komisia hovorila o tom, že niektoré záverečné správy e, určitých členských štátov neboli k dispozícii. My sme si mohli e, zo strany parlamentu žiadať, aby tomu tak bolo. Kolega Kristenson, no, cieľom a účelom oceku 6 je, že keď sa vrátite k predchádzajúcemu e, návrhu komisie a tam máte jednoducho návrh, aby sa poľnohospodári takisto do toho zahrnuli. Parlament s tým nesúhlasil svojho času a bolo to a, mm, to bolo to videné ako kontroverzia s e, dealov s Mercosurom. No, ja viem, ja viem, vy hovoríte, že to je trochu iný bod, možno, že by sme to mohli ešte ďalej diskutovať, ale ja som nechcela, aby nejakí obchodní komisári, ani e, tí predchádzajúci, ani tí terajší, aby uh, si mysleli, že keď má niekto 150 miliónov za rok, aby sa tu e, teraz robili nejaké návrhy, ale vy ste hovorili o obchodných konfliktoch. A to by sme si možno, že mohli pozrieť, pretože keď, dobre, tak pokiaľ som eh, sa nevenovala všetkému, nie je to E, preto, e, že e, by som sa niečomu nechcela venovať, ale skôr preto, že nechcela som to, a že by som sa nebola zapísala, to nie, ale že som to nechcela, nechcela diskutovať stále dookola. No už ďakujem veľmi pekne, hovorí pani predsedajúca. Pochopila ste zrejme, že tu máme množstvo pochopenia pre práce s globalizačným fondom. Lehota na odozdávanie, lehota je 25. apríl, to je blízko Slovensko. 25. mája sa bude hovoriť o týchto pozmeňovacích návrhoch. Eh, do 16. júna a plénum, v pléne sa to bude prerakovávať eh, po lete, zrejme po letnej predstavke asi na septembrovom plene. Dobre, myslím si, že týmto by sme sa už dostali aj na záver nášho dnešného stretnutia. Zajtra sa zase stretneme o 9. hodine ráno, kde začneme obchodnou dohodou medzi Európskou úniou a Koreou. Dobre, myslím si, že to je dobrý začiatok. A zajtra o 9.00 sa, dúfam, e, zúčastníme v plnom počte. Ďakujem.